tomuto bodu a hlasovať sa bude o tomto patričnom čase. Ďalšou správou je správa Alexandra Grafa Lambsdorfa o verejných zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti. Spravodajcom je pán Lambsdorf, dávam mu slovo. Vážení e, kolegovia, v súčasnosti samozrejme máme e, množstvo takýchto misií. Mnohé tieto misie um, sa týkajú rôznych uh, uh, jednotiek z rôznych štátov, sú to ozbrojené jednotky, policajné jednotky a tak ďalej. A samozrejme, že uh, stále rastie vlastne taká takýto dopyt po takýchto je medzinárodných jednotkách. A my samozrejme, Európania, nie, nie sme schopní vlastne tieto misie vykonávať takým spôsobom, ako by sme chceli. To znamená, že by to mali byť interoperabilné e, jednotky, ktoré sa strategicky sú schopné hýbať. A samozrejme, že by sme to chceli dosiahnuť, pretože máme veľmi e, šikovných vojakov a policajtov, ktorí vlastne fungujú po celom svete. A prirodzene pokiaľ ide o verejné e, zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, máme e, množstvo rôznych vecí, ale e, je príliš malá takáto spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi. A pokiaľ ide o tých, ktorí sú dodavateľmi a akým spôsobom sa takéto verejné zákazky plnia, to by sme chceli zmeniť. Ide v podstate o 91 miliard eur. To je približný objem. A samozrejme, že pokiaľ ide o Nemecko, e, my v podstate plníme isté percento. V rámci vnútorného trhu tieto veci nefungujú takým spôsobom, ako by mali byť. Naše ozbrojené sily nedostávajú e, najlepšie, e, výz, najlepšie výzbroj a tým pádom sa vlastne zbytočne míňajú peniaze našich e, daňových poplatníkov. Takže niekedy v podstate tieto veci sa zhoršujú. Nejde tu naozaj v podstate len o E, takéto verejné zákazky. Ide tam vlastne o to, že sa tieto verejné zákazky e, dávajú e, respektíve sa o nich rozhoduje nesprávnym spôsobom. A samozrejme, že sme robili isté veci a hlasovali sme o týchto veciach v rámci parlamentu. Samozrejme, že je veľmi dôležité o to, že pokiaľ išlo o francúzske predsedníctvo, práve tento zbrojárenský priemysel sa spomínam. A samozrejme, že by bolo dôležité, aby sme ťahali za jeden povraz. Samozrejme, že keď sa zjednotíme v prvom, pri prvom čítaní, tak to bude veľmi dobre. A tým pádom by sme vlastne položili základ pre nový európsky rámec, otvorenejšiu a transparentnejšiu prácu. Vážení dámy a páni, musíme naozaj túto smernicu zvážiť aj v patričnom kontexte, pretože tu ide v podstate o Eh, takúto takýto druhý veľmi dôležitý eh, stavebný kameň, eh, pretože vyzbrojovanie síce funguje iným spôsobom, ale práve preto je vlastne o tento balík v nadväznosti na zbrojárenský priemysel dôležitý. Je to veľmi dôležitý pokrok, aby sme v podstate si uvedomili konečne, že toto e, vlastne e, je nutné dosiahnuť. Chcel by som sa poďakovať Charlotte Bildešur, Barbare Valda a Gizele e, za veľmi konštruktívnu spoluprácu a takisto ďakujem Rade a komisii za všetky pokiaľ ide o všetkých týchto zúčastnených, som presvedčený, že praktická politická vôľa, profesionalita sa tu patrične sklbili spoločne, konštruktívne budeme robiť politiku pre Európu spoločne sa nám podarí vytvoriť Európu pre občanov a dúfam, že zajtra s prijatím tejto správy e, príjmeme svoj diel zodpovednosti. Nož a na záver by som chcel povedať, že túto diskusiu by sme mali viesť v Bruseli, nie v Štrasburgu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Lambsdorff. A teraz dostáva slovo komisár McCreevy. E, vážení poslanci a poslankyne, e, najskôr by som chcel mm, sa ospravedlniť, ale trpím pomerne silnou chrípkou, takže návrh eh, smernice eh, na bezpečnostné, eh, pre bezpečnostné nástroje, ktoré komisia predložila v roku 2007, je súčasťou tzv. obraného balíčka. Tento návrh je obrovským krokom vpred pri vytváraní spoločného obraného trhu pre Európu, čo prispieva k bezpečnosti Európy a k jej bezpečnostnej obrannej, obrannej politike. Inými slovami, a táto smernica je veľmi dôležitá, čo, ktorá posilní obranné schopnosti Európy a tým posilní bezpečnosť našich, našich občanov. Návrh smernice komisia benefitovala sú do spolupráce so všetkými inštitúciami a preto by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Lambsdorfovi za jeho efektívnu a účinnú prácu a pri dosahovaní dohody v, prvou, v prvom čítaní. Rovnako by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu a rovnako by som chcel zagratulovať francúzskému predsedníctvu, ktoré spolu so slovinským predsedníctvom priniesli úspešné rokovania. No a v neposlednom rade by som chcel poďakovať aj českému predsedníctvu, za to, že sú odhodlaní finalizovať e, túto zložku. Komisia víta ten text, ktorý máme teraz a e, rovnako to dá všetkým aktérom flexibilitu, ktorú potrebujú na uzatváranie zmluv v tejto oblasti, ktorá je mimoriadne komplexná a citlivá. A rovnako na to umožní bezpečnostné doložky k tajným informáciám. No a táto smernica bude nástroj, ktorý členské štáty budú môcť uplatňovať eh, v svojom obstarávaní bezpečnostných zariadení. Nová smernica sa bude tiež týkať citlivých foriem verejného obstarávania, ktoré pokrývajú napríklad aj nevojenskú bezpečnosť. A to je plne v súlade s bezpečnostným prostredím, v rámci ktorého nadnárodné trendy a nové technológie sú používané na to, aby sme eh, používali špeciálne formy obstarávania pri vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. Formy verejného obstarávania nemôžu byť nejakým, nejakou prekážkou pri takýchto formách obstarávania. To sa týka a, tak policajných a, e, technológií a policajných zariadení, ako aj iných zariadení, ktoré sa týkajú e, vnútroštátnej a vnútroeurópskej bezpečnosti. Táto nová smernica umožní pre členské štáty, aby a, používali e, a, výnimky z článku 93 tejto smernice v špecifických prípadoch, to je práve otázka vnútorného trhu, ktorá sa týka špecifických segmentov bezpečnosti a bezpečnosť, bezpečnosti a vnútorného trhu. A nové trendy a nové e, situácie sú stále častejšie vo všetkých členských štátoch Európy a je nevyhnutné, aby sme umožnili členským štátom e, reagovať na túto novú situáciu. Celkovo by to malo viesť k zníženiu nákladov a takisto aj k zníženiu cien. Tak pevne veríme, že sa nám podarí v konečnom dôsledku dosiahnuť situáciu, ktorá bude akceptovateľná pre celý priemysel aj pre členské štáty. Členské štáty budú môcť dostať viac hodnoty za, viac hodnoty za svoje peniaze a zároveň e, členské štáty budú vidieť e, zníženie v celkovom objeme verejných výdavkov na takéto rozpočtové položky. Na záver dovolte mi poďakovať a zablahoželať vám k týmto výsledkom. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár hovorí pán predseda. Teraz dávame v mene, Európske, v mene Európskej ľudovej strany eh, priestor pani Šedešot. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Treba povedať, že nemôžeme vytvárať európsky trh pre bezpečnostné položky zo dňa na deň. Mala som naozaj vynikajúcu spoluprácu so spravodajcom a takisto sa mi veľmi dobre spolupracovalo aj s radou, aj s komisiou. Treba povedať, že sme prijali prvý a veľmi dôležitý krok do budúcnosti. Teraz treba povedať, že obranný materiál alebo obranné technológie sú súčasťou spoločného trhu a zároveň je nevyhnutné, aby sme zabezpečili, eh, že budeme mať zvýšenú konkurencieschopnosť na tomto trhu a zároveň tu bude aj eh, efektívny trh a efektívne trhové nástroje. Francúzska vláda v tomto pracovala naozaj veľmi intenzívne, ale predovšetkým to bol pán Lambsdorff, ktorý výrazne prispel k tomuto dokumentu. A chceme poďakovať aj eh, obrannému priemyslu, ktorý nám pomohol pri tvorbe tohto dokumentu naozaj veľmi veľa tých prvkov, ktoré boli v smernici o verejnom obstarávaní v roku 2014 sa objavili aj v tejto správe. Takisto sme ukázali aj rešpekt pre otázky a záujmov národnej bezpečnosti. No a tiež sa nám podarilo vyčleniť a vytvoriť niektoré špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia adekvátnych dodávok a bezpečných dodávok. Takisto sme zabezpečili, aby sme efektívnym spôsobom využívali článok 296, a takisto aby, sme nedoch- aby nedochádzalo k zneužívaniu článku 296. To by mal privítať predovšetkým priemysel. Priemysel rozhodne bude môcť naďalej pomáhať pri tvorbe a vytváraní nových technológií technológií a nových postupov. Sme naozaj veľmi radi, že parlament reagoval na niektoré naše obavy a aj takisto tu bola aj dobrá komunikácia s radou, najmä čo sa týka celkového Prahu a transparentnosti. Nuž a teda a treba povedať, že toto je jeden konkrétny príklad tých úspechov, ktoré sme zaznamenali. Osobne musím povedať, že ten tá najkontroverznejšia téma môže byť zodpovedaná práve tým, že použijeme už existujúcu európsku legislatívu. Teraz, ak by parlament podporil túto správu, a to širokou väčšinou, tak v takom prípade e, naozaj príjmeme veľmi logický a veľmi dôrazný krok vpred. A chcem poďakovať teda všetkým kolegom a všetkým aktérom, ktorí sa zapojili do tohoto procesu. Je to naozaj veľmi efektívny a veľmi zaujímavý kus práce. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pani Weiler za PSA. E. Nech sa páči 4 minúty. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne a kolegovia, Eh, s novým rokom alebo koncom roka sa objavili nové mm, titulky v novinách. Svet si môže eh, svet kašle, objavujú sa nové korupčné aféry v Nemecku, ako aj v ostatných krajinách Európskej únie. A pre nás, sociálnych demokratov, je jasné, že eh, takéto zbrojenie aj ten princíp laissez-faire voči korupcii zamietame. A v tom sme zajedno s poslancami národných parlamentov. A ciele tohto mm, legislatívneho balíčka, tých, tej smernice o a, transfere, ako aj o verejných obstarávaniach, o ktorých hovoríme teraz, zaistí, že nepôjde len o konkurencieschopnosť, ale aj to, že zastavíme plitvanie rozpočtových prostriedkov na zbrojenie a že zamedzíme korupcii. No a už toto sú dostatočné dôvody na to, aby socialisti podporili výsledok. Vznikne európsky rámec pre rozdeľovanie terénnych obstarávaní v oblastiach bezpečnosti a obrany medzi členskými štátmi bude lepšia spolupráca, takže nebude, nebudú sa veci robiť dvakrát, nebudú zbrojárske koncerny podvádzať člá, e, štáty podľa článku 296, bude aj menej výnimiek. Pre nás, poslancov a poslankyne, myslím, že zo všetkých politických skupín bolo dôležité, aby sme smernicu e, kolega Flutua e, zaviedli. To na rade nebolo až také Samozrejme, pre nás bolo dôležité, aby boli sankcie za korupciu až do zrušenia zákazok. Ja si myslím, že to je v tejto takej rozmaznávanej branži niečo nové. Ale dôležité je, aby výsledky boli priateľné pre všetkých 27 členských štátov, aj vtedy, keď len 6 alebo 7 štátov má vlastnú produkciu a, o niekoľko viac sa ich zúčastňuje obchodu je dôležité, aby podporu sme mali všetkých 27 štátov. To sa nám podarilo. Ja nie som si istá, či všetko bude fungovať tak, ako si predstavujeme. No a preto sme povedali, že parlament chce aj naďalej kontrolu, chceme byť informovaní nielen automaticky zo strany komisie, ale chceme byť informovaní o výsledkoch, ako aj aplikácii tejto smernice. Ak, ak v budúcnosti budeme mať eh, silnejší vnútorný trh a dostaneme európske kom- kompetencie, tak ako to plánuje prezident Sarkozy. Ak by sa to malo stať, tak Európsky parlament ako volený zástupca ľudu v Európy bude musieť byť zapájaný do skutočnej kontroly, tak ako to je v národných parlamentoch, bohužiaľ zatiaľ nie v Európskom parlamente, ale také sú úlohy pre budúcnosť. My v Nemecku sme poznačení to výrobou, ako aj obchodovaním Eurofighter jeden z najdrahších projektov a podobné skúsenosti sú aj v iných štátoch. Na záver by som nechcela poďakovať. Spolupráca bola celkom dobrá, výsledky sú v prvom rade rozumné, ale Chcela by som povedať, že parlamentné konania boli neznesiteľné kompromisy s radou a komisiou v prvom čítaní nie sú jednoducho parlamentnou prácou. No a z toho dôvodu ten systém, tento postup môže byť v budúcnosti len výnimkou. A v prípade tohto legislatívneho balíčka a tento postup nebol nevyhnutný. Mali by sme hneď po voľbách a takýto postup neparlamentnej práce Vážený pán poslanec Busoj, nech sa páči procedurálna poznámka. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. V prvom rade dovolte mi zablahopriať môjmu kolegovi, pánovi Lamsdorfovi, za vynikajúcu správu. Naozaj viem, že urobil kus odhodlanej a ťažkej práce. Treba povedať, že je kľúčové, aby sme vytvorili spoločný trh so zbraniami a práve to je kľúčový predpoklad preto, aby sme ďalej spoločne mohli posunúť európsku obrannú politiku. Takisto vítam to, že základy zmluvy, predovšetkým transparentnosť, nediskriminácia a otvorenosť budú implementované e, práve v tomto trhu s bezpečnostnými prvkami. No a takisto, ako už bolo povedané, tento prvok zlepší celkovú efektivitu e, verejných výdavkov v tejto oblasti. Komisia, e, ako už sa hovorí v správe pána Lambsdorfa, navrhuje urobiť niektoré špecifické pravidlá v oblasti kontraktov a nákupov nákupu takýchto technológií, ktoré by mali podporiť fungovanie spoločného trhu so zbraniami. Chcem odkázať predovšetkým na dve zlepšenia, ktoré sa týkajú tak dodávateľov, ako aj kontraktantov a ktoré sú zamerané predovšetkým na to, aby sme zlepšili celkovú formu obstarávania takýchto technológií. Hovorili sme o bezpečnosti dodávok, hovorili sme o informáciách, o jednotlivých subkontraktoroch, o jednotlivých účastníkov tendrov, tak aby to bolo všetko obsiahnuté a aké sú tu záväzky, ktoré musia jednotliví uchádzači dokázať skôr ako teda teda, keď, dokazujú, keď, keď sa uchádzajú o verejné zákazky. Na druhej strane takisto dôležité, aby e, účastníci tohoto trenda, tendra e, naplnili všetky požiadavky, ktoré budú viesť k tomu, že celkový tender bude transparentný a bezpečný členské štáty by v nejakom prípade nemali byť ehm, nejakým spôsobom eh, nemali by aplikovať nejaký uvoľnený režim pre takéto eh, situácie, najmä eh, nadmerným využívaním výnimiek ohľadom, ohľadom sprístupňovania informácií, predovšetkým v tých oblastiach, kde sa dotýkame národnej bezpečnosti. Zároveň chcem povedať to, že je veľmi dôležité, aby sme mali spoločný európsky trh pre obranu. A zároveň, keď hovoríme o tejto téme, o spoločnom spoločnom európskom trhu pre obranu, je nevyhnutné, aby sme diskutovali o citlivejších témach, ako napríklad o obsete. Takisto by sme mali zobrať vážnym spôsobom do úvahy strategické záujmy a to, aká je konkrétna situácia v každom konkrétnom členskom štáte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Janovský má jednu minútu, nech sa páči. Vážení páni poslanci, vážený pán predseda, vážený pán komisár, pán Lambsdorff urobil naozaj veľký kus práce najmä čo sa týka otázok minenia verejných prostriedkov. To, je, to má vždy veľmi veľkú pozornosť, najmä keď hovoríme o otázkach služieb a technológií, ktoré sa týkajú armády. Hovoríme naozaj o veľkých objemoch peňazí a je nevyhnutné, aby sme e, vybrali takých dodávateľov, ktorí nám poskytnú nielen tie najlacnejšie riešenia, ale zároveň aj tie optimálne riešenia, ktoré budú k dispozícii. Nesmieme zabúdať na e, kvalitu spracovania, na adekvátnu kvalitu materiálov a tak ďalej. Potom sú tu ďalšie témy, ako je napríklad dôvernosť a možno aj utajenie v niektorých kritických témach. Nezabúdajme prosím takisto aj na tie témy, ktoré sa týkajú um, offsetu. A takisto tie informácie, ktoré, ktoré musia byť adekvátnym spôsobom uvedené. To všetko, čo sa nachádza v návrhu smernice, je veľmi dobrým spôsobom pokryté. E, to, o čom tu hovoríme teraz, bude viesť k zjednodušeniu verejného obstarávania v oblasti obrany. Ďakujem pekne. Pani Kalenbach, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu, e, pretože aj pri všetkej kritike na ten postup, bola spolupráca predpokladom preto, aby v rámci trialogu bol vypočutý hlas parlamentu, aby bol zretelný. Dnes rozhodujeme o kompromise s tovarom, ktorý je obmedzený na niekoľko štátov. Pre mňa to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, že teraz všetci sa, sa zaujímali o národné eh, mechanizmy a o to, aby ich mohli používať aj v budúcnosti. Bohu, to sa nepodarilo a to je dobré. Nuž no a prečo? Eh, pretože eh, väčšia konkurencia v obchodovaní s týmto tovarom zniží ceny a vzniká šanca, že štátne, e, štátne prostriedky sa budú využívať efektívnejšie a znižovať sa. A to platí aj pri znižovaní miery korupcie. A to občanom jednoducho dlžíme. Rovnako je jasné, že teraz platia pravidlá verejného obstarávania, ktoré prinášajú vyššiu mieru transparentnosti a ktoré dávajú aj malým a stredným podmien- podnikom reálnu šancu vstúpiť na trh. No a keď že sa znižujú aj tie medzery eh, v rámci verejných obstarávaní a že rôzne výnimky musia byť eh, vopred prerokovávané s komisiou. A, a pretože tie doterajšie výmene obchody, ktoré boli eh, zakázané už doteraz, sa toto smernicou nelegalizovali. No a aj preto, lebo sa poprvý eh, krát využívajú aj právne prostriedky. Ja si myslím, že by sme to mohli ešte viacej europeizovať, eh, znižovať Prahy a tým hm, zvyšovať ešte mieru transparentnosti ale aj napriek tomu je to obrovský krok správnym smerom a ja s napätím očakávam aplikáciu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Flüger na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Táto smernica je súčasťou obranného balíčka. Je to stratégiou pre konkurencieschopnejší priemysel, obranný priemysel v Európe tým hlavným cieľom je otvorený, otvorený trh ako vo všetkom. Cieľ smernice je efekty zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti priemyslu v Európe. Kolega Svoboda pri poslednej debate povedal, že potrebujeme lepšie podmienky pre tento priemysel s ohľadom na konkurenciu predovšetkým za USA. Rok 2005 sa členské štáty stali poprvýkrát najväčším exportérom na svete. 70% exportu majú štyri najväčšie štáty, Francúzsko, Nemecko, eh, Taliansko a primateľské štáty sú štáty Blízkeho východu. Našim cieľom by nemal byť efektívny eh, priemysel, ale odzbrojenie. Avšak o tom nie je žiadna smernica, len o, je smernica len o efektivite zbrojného priemyslu. Myslím, že z toho je jasné, o čo tu vlastne ide. Ďakujem pekne a teraz eh, kolega Šváb Vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, ja by som chcel tiež veľmi poďakovať spravodajcovi vo výbore pre vnútorný trh, ale chcel by som tiež poďakovať spolupráci podvýboru pre obranu a bezpečnosť a, a aj Karlovi von Vogalovi. Dnes nehovoríme o vývoze zbraní do krajín mimo európskeho vnútorného trhu, ale hovoríme o otázke, ako predaj funguje vo, na vnútornom trhu Európskej únie a ako ho ako by sa mal stať výhodnejším a efektívnejším. No a to, že parlament prijal jednotné stanovisko, skutočne vítam, pretože občania Európskej únie budú môcť ušetriť z tohto trhu s objemom 70 miliard eur a budú z, neho, z, tohto, z týchto úspor profitovať. No a je mi ľúto, že rada je tu tak zastúpená v malom počte, ale treba to e, privítať ten výsledok s ohľadom na ťažkú diskusiu medzi členskými štátami, štátmi. A ja si uvedomujem ťažkosti v trialógu, e, ale napriek tomu musím povedať, že to sa, toto je bude jedného dňa milník v európskej obranej politike. A je mi ľúto, že tak málo kolegov je medzi nami dnes a ráno. Do obeda sa sme oslavovali 10. výročie eura a ja dúfam, že o niekoľko rokov sa budeme obzrieť, obzerať aj na tento deň. A podobne, pretože v oblasti bezpečnosti a obrany je toto tiež mílnikom, pretože v budúcnosti bude platiť to, že čo členské štáty, aké požiadavky budú stanovať, to bude platiť aj v ostatných členských štátoch a to je obrovská výhoda pre dôveru. Je to ústupok, ktorý členské štáty už dnes prijali a za to ďakujem, ale rovnako ďakujem komisii, ktorá veľmi usilovne pracovala na tejto eh, smernici, ktorá sa snažila eh, prekonávať odpor v členských štátoch, eh, konštruktívne zapájala parlament a tie body, ktoré sú pozitívne, hm, o tých sme sa už zmieňovali, o tých verejných zákazkách a tak ďalej, ale to nechcem opakovať. Ja si myslím, že druhou, druhou časťou balíčka skutočne vytvárame skutočný vnútorný trh eh, pre tieto tovary a eh, to posilní Európsku úniu a jej konanie v medzinárodných eh, krízach. A keď potom autonómny mm, zásah Európskej únie v Afrike pod vedením írskeho generála som polským veliteľom a so členmi z 15 rôznych členských štátov, tak to ukazuje, akú cestu má za sebou Európska únia pri budovaní spoločnej obrany. A toto cestou musíme ísť ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Ase Ferreira, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel e, pogratulovať pánovi spravodajcovi a takisto aj tieňovým spravodajcom tejto správy najmä e, pani Weiler. Vážení e, kolegovia, musím povedať, e, že pokiaľ ide o tento sektor, treba strategicky koordinovať verejné obstarávanie. Treba za každým používať v všetky správne pravidla, zvyšovať transparentnosť a jasne poskytovať informácie o tých vojenských zmluvách, pri ktorých sú jednotlivé členské štáty zaangažované, ale zároveň treba umožniť aj vyššiu mieru hospodárskej súťaže, e, pokiaľ ide o naše e, vojenské sektory v rámci e, celosvetového trhu. Pán komisár, pokiaľ ide o verejné zmluvy v sektore bezpečnosti a vojenských otázok, tak za každým treba rešpektovať vôľu členských štátov, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a výrobu zbraní a vojenského a bezpečnostného materiálu. Takisto, pán predseda, treba e, zdôrazniť, že sú tu isté ustanovenia, ktoré umožňujú ľahší e, prístup malých stredných podnikov e, na tento trh, najmä pokiaľ ide o vylepšovanie podmienok ich zazmluvnenia a možnosti postupu smerom k vytvorenia, vytvoreniu ozajstného európskeho obranného trhu, čo konec koncom e, prispeje aj k výskumu nielen v tomto sektore, ale aj v ostatných európskych priemyselných e, sektorov, ktoré by mali takisto podporovať a prispievať k rozvoju vojenského sektoru. Na záver treba spomenúť aj rozvoj Eh, vojenských premyslov, ktoré sa nachádzajú mimo územia Európskej únie. Tie tiež majú svoju úlohu. Na záver chcem povedať, človek, eh, keď chce mier, má by sa pripraviť na vojnu. Európska únia je super veľmoc, ktorá je, eh, ktorá je pacifická, preto aj vždy hovoríme o o sektoroch, ktoré sú obranné, nie vojenské. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Oniskievič. Ďakujem pekne, pán predseda. Spojené štáty um, míňajú okolo 500 miliónov dolarov um, práve v oblasti bezpečnosti a obrany. Európska únia míňa um, iba okolo 200, vynaklada okolo 200. Otázka ale je, je možné, dokážeme tieto, týchto 200 miliónov naozaj uh, využiť na to, aby sme mali podobnú kapacitu ako Spojené štáty. Ja keď som bol ministrom obrany, tak som sa stretol so zastupcami e, priemyslu a povedal som im, prepačte, e, som ministrom obrany, ale nie obrany e, priemyslu. A smernica, o ktorej dnes hovoríme, chceme, chcem v tejto veci mm, poďakovať pánovi Lambsdorfovi, tak táto smernica nám pomôže vynaložiť jednotlivé zdroje oveľa zodpovednejším spôsobom, lepším spôsobom, efektívnejším a vylepšíme tým aj kapacitu EÚ ako takej. Ďakujem pekne. Teraz pani Ber, jedna minúta, nech sa páči. Drahé kolegyne a kolegovia, ja by som ešte raz chcela poukázať na to, že hovoríme o balíčku riešení, ktorom sa rozhodlo v decembri a dnes vedeme diskusiu a viem, že z obi dvoch o, o nariadení, ako aj o smernice sa môžeme ponaučiť ja som vypracovala smernicu pre výbor pre zahraničné veci a mali sme jeden politický základný cieľ a totiž, že s harmonizáciou európskeho zbrojeného, zbrojárskeho priemyslu a liberalizáciou v Európskej únie potrebujeme súčasne aj silnejšiu kontrolu vývozu do krajín mimo Európskej únie. A ja si myslím, že keď hovoríme o negatívnych článkoch alebo odozvách v médiách, treba tiež poukázať na pozitíva, v ostatných rokoch na ten etický kódex, ktorý sa prijal počas francúzského predsedníctva. A to parlament neustále požadoval. A preto by som chcela povedať, je táto harmonizácia, ktorú pokladáme za správnu, mus, podlieha kontrole národných štátov. A to nielen harmonizácia, ale aj vypracovávanie sankčného mechanizmu pre prípad porušenia tejto smernice. A tento proces budeme sledovať skutočne s veľkým záujmom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Tubol na dve minúty. Ďakujem pekne, eh, pán predsedajúci. Osobne eh, by som zopakoval to, čo povedal aj pán poslanec Šváb teraz pred chvíľkou. Eh, momentálne to prijatie danej smernice je veľmi dôležitým rozhodnutím. Dosiahli sme ho vďaka e, snahe nášho pána spravodajcu, pána Lambsdorfa, ktorý vykonal skvelú prácu a takisto aj e, vďaka e, tieňovej spravodajky pani Sederšioldovej, takisto aj vďaka francúzskému predsedníctvu, ktoré sa koncom minulého roka veľmi snažilo dosiahnutie kompromisu v tejto veci. Dnes robíme jednu vec, a to síce, že uzatvárame cyklus, ktorý e, trval iba niekoľko mesiacov, teda netrval veľmi dlho a Ehm, pokiaľ ide o e, tento vojenský materiál, vlastne daný e, bod bol prijatý v decembri, plus teraz máme e, novú smernicu, ktorá zabezpečuje, že článok 296 zmluvy je kompatibilný so všeobecnými pravidlami verejného obstarávania. Dokopy to znamená, že sme odhodlaní postupovať smerom ku komunitarizácii e, nášho trhu s vojenským e, materiálom. E, pokiaľ ide o samotnú politiku alebo samotnú povahu vojenskej politiky, ide vlastne o odzrkadlenie našej vôle E, integrovať e, dokopy jednotlivé záujmy e, suverénnych členských štátov. Keď sa pozriete ešte naspäť na obdobie, keď tu bolo portugalské predsedníctvo, odvtedy sa vykonalo veľa pokroku. Vtedy sa zdalo, že národná suverenita, suverenita by stála v ceste dosiahnutiu pokroku, ale vidíte, ako sa to zmenilo a dnes prijímame text, ktorý vlastne uzatvára, dá sa povedať, e, ideologickú e, diskusiu o tejto téme v rámci EÚ. My sme istým priestorom, sme istou veľmocou a bude tomu v budúcnosti ešte iba viac. Teraz pán Vana, jedna minúta, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem pekne. Ako uh, konzervatívci z Británie väčšinou vždy obhajujeme voľné trhy, ale ako povedali viacerí rečníci, väčšinou e, v tejto, smer, v tejto správe, správe, správe sa píše najmä o posil, posilňovaní SDP a integrácii EÚ. Nejde teda o E, posilnenie ekonomických otázok alebo obranných schopností. Viem, že isté e, výhody by tu mohli byť v tom, že britské firmy by mohli mať lepší e, prístup na trhy ostatných európskych členských štátov, ale tá výhoda je oveľa väčšia pre ostatných, ktorým budú mať lepší prístup k britskému trhu, kde sa vlastne vynakladá prostriedkov naviac. A navyše, už dnes ten náš trh je najotvorenejší v rámci celej EÚ. Plus je tu ďalšia obava, to síce, že E, istá firma, ktorá vlastne mm, investovala e, do výskumu v tejto oblasti, možno nezíska tieto investície naspäť v rámci verejného obstarávania, pretože to sa teraz otvorí všetkým ostatným, e, teda firmám zo všetkých ostatných štátov a tým pádom to vlastne poškodí tú firmu alebo ten segment, ktorý pôvodne do toho investovalo v forme výskumu. Musím teda povedať, že to správa nie je naozaj potrebná z hľadiska obranného, ekonomického alebo priemyselného. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pásku, Jedna minúta. Táto smernica o obrannom verejnom obstarávaní je e, veľmi dôležitým krokom. Viem, že treba zladiť e, e, dôvery, dôvernosť eh, v oblasti eh, obrany s eh, potrebami voľného, otvoreného trhu. Máme tu veľmi zložitý systém regulácií a konkrétne nariadení, ktoré ale samozrejme ešte nevieme, ako budú fungovať v praxe, pretože zároveň tu chceme mať transparentnosť, ale zároveň tu chceme mať aj istú dôvernosť. A to si bude vyžadovať stály monitoring a aj ochotu zasiahnuť v mene dosiahnutia rovnováhy medzi jednotlivými aspektami. Pokiaľ ide o schopnosť našich inštitúcií, inštitúcií nejakým spôsobom riadiť, monitorovať tento nový celoeurópsky trh eh, s vojenským materiálom a jednotlivé členské štáty, eh, ešte len uvidíme, či budeme toto schopní robiť a či jednotlivé členské štáty budú schopné a ochotné dodržovať e, pravidla. Pre krajiny ako napríklad Rumunsko, teda moja krajina, offset je veľmi dôležitý mechanizmus, ktorý zabezpečuje a zaistuje prežitie nášho národného priemyslu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pán poslanec Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Unitatea și securitatea europeană au fost puse în această perioadă din nou în pericol, având în vedere atât criza economică. Ďakujem pekne. Obrana a bezpečnosť v Európe sú ohrozené energetickou a finančnou krízou. My konštatujeme, že len v Európskej únii a prostredníctvom solidarity dokážeme čeliť dnešným problémom vytvorenia spoločného trhu, zavádza transparentnosť. No a čo sa týka zbrojného tovaru, tak je to dôležité pre Európu. V tejto oblasti je dôležité mať trhové hospodárstvo, aby sme dokázali čeliť konkurencii USA, potrebujeme solidný a pevný systém spoločenstva. A aj čo sa týka informovanosti. V tejto oblasti musia byť kontrolované vývozy do tretich krajín. Ratifikácia Lisabonskej zmluvy nám umožní skutočne štrukturovanú a dlhodobú spoluprácu v Európe, čo je veľmi dôležité pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. Teraz pán Rogalsky od 90. rokov. Sme videli postupnú a stále napredujúcu fragmentáciu e, týchto trhov v celej Európe. A to práve kvôli tomu, že výdavky, ktoré sme určovali na obranu, sa zvyšovali, rovnako ako sa zvyšoval aj obrad a paralelne s tým sme videli aj celkovú e, mieru, výraznú mieru zmien e, v oblasti zamestnanosti, počtu personálu a tak ďalej. Väčšina, no aj väčšina starých, ale aj člens, nových členských štátov investovala výrazné zmeny do svojich, vo svojich obranných systémoch. A práve preto je nevyhnutné, aby sme potrebovali naozaj veľmi dobre Um, technologické zázemie, ktoré nám umožní čeliť výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany štátu je nevyhnutné, aby sme vytvorili takú právnu bázu, ktorá nám vytvorí uniformnejší predpoklad pre aplikovanie európskych ustanovení tak aby členské štáty dokázali uplatňovať tieto ustanovenia aj bez toho, aby ohrozovali a obmedzovali svoju vlastnú obrannú kapacitu. Práve preto je dôležité, aby sme mali akýsi systém dohľadu, ktorý bude chrániť účastníkov tendrov a ktoré budú podporovať transparentnosť a ktoré sa nám umožnia vyhnúť sa diskriminácii. <clears throat> Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja by som tiež chcel zagratulovať jeho spravodajcovi, vážený pán Lambsdorff, ale rovnako tieňovým spravodajcom, ktorí odviedli všetci veľký kus dobrej práce. Najdôležitejšie znaky sú je fragmentácia trhu, vývoz tovarov pre obranu, na obranu a bezpečnosť patrí do kompetencií národných systémov a máme príslušné postupy a lehoty Teraz príjme novú legislatívu pre transparentnosť a základom pre tieto tovary, čo je rozhodujúcim faktorom pre spoločnú obranu a bezpečnostnú politiku. Rovnako je dobré, že sú tam eh, usmernenia a ustanovenia o informovanosti. No a dôležitý je tiež článok 296, čo sa s ním bude diať. A tento článok sa bude obmedzovať len na výnimočné prípady, tak ako to požadoval Európsky súdny dvor a parlament. Na záver by som chcel povedať, že je dôležité posilniť postavenie malých a stredných podnikov osobitnými um, opatreniami, pretože tie sú um, najväčším tvorcom pracovných miest. Ďakujem pekne. A teraz pán Mladenov, posledný príspevok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel poďakovať pánovi Lambsdorfovi za celú prácu, ktorú spravil a takisto jeho tieňovým spravodajcom, pre všetkým pani Sederschold. Dovolte mi ale pripomenúť jednu vec, ktorú povedal pán Tubol, a to je tá úžasná práca, ktorú spravilo francúzske predsedníctvo pri dosahovaní dohody ohľadom tejto smernice. Pevne verím, že keď sa k tomu o pár rokov vrátime, uvedomíme si, že sme sa nemali báť eh, toho hovoriť o európskom obradnom trhu v kontexte európskeho spoločného trhu, pretože to je v našom spoločnom záujme, záujme naše spoločnej obrany, tak aby sme tu mali väčšiu mieru konkurencie. Dovolte mi počerknúť jednu časť tejto smernice, ktorá je dôležitá pre mnoho členských štátov, a to je najmä text, ktorý sa týka subkontrahovania som naozaj veľmi rád, že tie dohody, ktoré sme dosiahli na úrovni rady a komisie eh, ohľadom subkontrahovania, boli do výraznej miery eh, odrazené v dokumente, ktorý pretlačil aj parlament. A to je najmä v tom, že tu je stále malá miera transparentnosti pri subkontraktoroch. Ďalej tu nesmie byť diskriminácia na národnej báze. Eh, subkontrakty, keď sú tvorené, musia brať do úvahy celkovú, mieru, celkovú konkurencieschopnosť a na, na záver jednotlivé štáty musia umožniť, aby miera subkontrahovania bola až do miery 30 To je predovšetkým v záujme nás všetkých, aby sme zjednotili celý tento priemysel v rámci Európy. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda a pán komisár McCreevy. Chcem poďakovať všetkým účastníkom tejto diskusie. Je to rozhodne e, veľmi dobrý kompromis, ktorý znamená, že keď, ho, keď sa osvojíme a keď ho podporíme, e, tak sa zlepší e, celá táto situácia Parlament musí byť spokojný, pretože to bol najmä parlament, ktorý požiadal komisiu, aby e, ešte v novembri 2005, e, aby sme v tomto smere e, pripravili túto smernicu. Bol to parlament, ktorý inicioval tento legislatívny dokument a vychádzala z parlamentného návrhu. Ďalej, čo je oveľa dôležitejšie, tento text výrazným, zmieš, výrazným spôsobom poži- vlastne mal tú výhodu podpory z vás, zo strany vás všetkých. Boli tu veľké časti textu, ktoré boli zmenené, integrovali sme tam celé časti, ktoré sa týkali e, transparentnosti. Všetky tieto pozmeňujúce návrhy komisia víta a práve preto podporuje záverečné znenie textu. Sme presvedčení, že to prispieje k tomu, že naozaj vytvoríme spoločný európsky obranný trh. Čelme tomu spoločne. Pred piatimi rokmi táto celá myšlienka e, bola naozaj čistá science fiction, čistá sci-fi, ale dnes je to realita a nemali by sme teda minúť túto príležitosť, aby sme využili tento dokument naplno. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dáva pani predsednička slovo pánovi spravodajcovi Lambsdorfovi. Ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem to, čo povedal pán Jeffrey van Orden, jeho slova. No a pánovi Flugerovi hovorím, že nejde len o vývoz, ide o európsky vnútorný trh. No už a inak si myslím, že to, čo povedala kolegyňa Weiler, je správne. Ona totiž povedala, že tieto produkty sú bezkonkurenčne drahé. No a skutočne, keď neexistuje konkurencia, tak sú drahé dúfajme, že zavedieme a podporíme hospodárskú súťaž, e, súťaž na európskom trhu, e, čím umožníme, aby boli tieto produkty cenovo výhodnejšie. Bude to šanca pre podniky, bude to šanca pre malé a stredné podniky, aby sa dostali na tento trh, ale bude to tiež šanca pre transparentnosť a tým pre občianskú spoločnosť, aby lepšie dokázali sledovať štruktúru tohto trhu, čo e, si myslím, že pre mnohé MVOčky je veľmi dôležité. A na záver by som rád povedal a chcel by som eh, poďakovať eh, pánovi Mladanovi a Kubonovi za to, že poukázali na eh, tú nezvyčajnú prácu v tomto projekte. Jedná sa o projekt v rámci druhého piliera Európskej únie, a to prostredníctvom nástroja prvého piliera, totiž vnútorného trhu. Ja si myslím, že bez práce francúzského predsedníctva, ktoré rokovalo so všetkými členskými štátmi, by sa to nepodarilo. Ja si myslím, že tieto šance musíme využiť a rozšíriť. Bude to šanca pre Európu, bude to šanca pre spoločnú zahranič- e, bezpečnostnú obranu politiku, bude to šanca pre Európu, mieru a demokracie, bude, je to šanca, ktorú musíme všetci využiť. Ďakujem pekne. Flügger. Vážený pán Flüge. Ja podľa článku 145 rokovacieho poriadku žiadam o reakciu, že keď ja osobne ma niekto oslovil, tak chcem reagovať. A kto je tu extrémista, a sa myslím jasne poukážu. Jedná sa o trhový extrémizmus, ktorý sa prejavuje v tejto oblasti. No a ja som povedal, že efektívnejší zbrojný priemysel v rámci Európskej únie bude mať dopady na vývoz eh, zbraní a zbrojných výrobkov. A to si myslím, že je podstata môjho výroku. Ďakujem pekne. Eh, la discussion est close. Diskusia je, takým, je už ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra. Prichádzame k ďalšiemu bodu programu a to sú otázky pre komisiu. E, začíname otázkami od pána Burke a to je otázka 10 rokov eura, vážený pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, čo sa týka skúsenosti rozpočtovej koordinácie, celkové skúsenosti